Chair, honorable... Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážení členovia, vážení kolegovia. Pre mňa je veľkou cťou dnes tu e, byť ako navrhovaný komisár pre e, portfólio humanitárnej pomoci a krízový manažment. E, je to pre mňa veľké privilegium, že som bol navrhnutý pre toto portfólio, ktoré je veľmi dôležité pre naše univerzálne hodnoty. Veľmi dobre si uvedomujem, že to je veľká zodpovednosť. Dnes tu vystupujem ako váš kolega, ako e, politik, ktorý vystupuje pred politikmi. Všetci spoločne e, máme jednu naplnenie práce a to je rozhodovanie, príjmanie rozhodnutí. Častokrát tie rozhodnutia bývajú nelahké. Každý politik je e, v akomsi súboji s dejinami. Pričom naše skutky budú posudzovať budúce generácie, takže musíme mať istú víziu, politickú odvahu a dôstojnosť. Mojou zodpovednosťou je eh, poskytnúť leadership a túto našu víziu pretaviť v konkrétne výsledky v praxi. Potreby v oblasti humanitárnej pomoci každý deň narastajú. Máme tu konflikty, eh, klimatické zmeny, veľké zdravotné e, problémy, extrémnu chudobu, e, hlad, to všetko e, sú faktory, ktoré k tomuto nárastu potrieb prispievajú. Tie fakty sú častokrát naozaj šokujúce. V roku 2013, do konca roku 2013 bolo na svete viac ako 50 miliónov ľudí presídlených kvôli e, konfliktov, násilne presídlených, museli opustiť svoje bydliska. Každý deň viac ako 8 tisíc e, detí zomerie, e, pretože sú nedostatočne vyživované a takmer 3 tisíc detí zomrie hneď v deň, keď sa narodia a tak ďalej. Čiže toto sú štatistiky, ktoré sú hrozné a máme povinnosť robiť s tým niečo dnes, nie v budúcnosti. Ja viem, čo to znamená byť e, v konfliktnej situácii, čo to znamená e, nemať e, strechu nad hlavou, nemať splnené svoje základné ľudské potreby a čo to znamená žiť v strachu a nemať dôstojnosť. Keď som bol dieťa a potom aj študent, bol som svetkom toho, akým spôsobom ľudia na Cypre trpeli. A platí to aj pre gréckých, aj pre E, tureckých obyvateľov Cypru. E, videl som, čo to e, znamená, keď ľudia musia násilne opúšťať svoje domovy. Videl som, ako dôležitá je humanitárna pomoc. Chcem jasne povedať, že konflikt nepozná etnické alebo náboženské zafarbenie, respektíve jeho dopady nerozlišujú. Konflikt sa týka všetkých, na všetkých dopada, či sú to chlapci, dievčatá, mladí ľudia, starí ľudia, muži alebo ženy humanitárna pomoc vychádza z reálnych potrieb a nie z toho, čo je politicky vhodné. Kontext, ktorý okolo nás je veľmi náročný. Poprvé chcel by som eh, veľmi oceniť prácu humanitárnych pracovníkov. Sú to ľudia, ktorí každý deň riskujú svoje životy, aby mohli iným ľuďom eh, pomôcť, bez ohľadu na to, ako majú identitu, náboženstvo alebo národnosť. Napríklad e, v tejto, spo- e, v tejto súvislosti môžem spomenúť e, prípad zavraždenia britského monetárneho pracovníka zo strany militantov ISIS. Rozmýšľam mm, v tejto súvislosti aj nad ľuďmi, ktorí sa snažili ľuďom vysvetliť, aké sú rizika eboli a tiež kvôli tomu prišli o život. To všetko sú mm, iba pripomenutia toho, aké náročné a nebezpečné to býva častokrát byť pracovníkom v oblasti humanitárnej pomoci. Ale zároveň to sú veci a skutočnosti, ktoré nám e, pripomínajú, pripomínajú e, najdôležitejšie univerzálne princípy, ktoré v medzinárodnom humanitárnom e, práve máme. Počet útokov proti humanitárnym pracovníkom sa od roku 2003 zoštvornásobil. Svet sa stáva viac zraniteľným, pretože sa čoraz častejšie stretávame s čoraz intenzívnejšími e, prírodnými katastrofami. A týka sa to aj e, rozvinutých krajín, vrátane Európy. Napríklad zoberme si e, tie zaplavy, ktoré boli teraz v maji na Balkáne E, boli najhoršie za posledných 100 rokov, pričom naša reakcia bola e, okamžitá, veľmi výrazná. 23 členských štátov, to, štátov e, konalo v solidarite a koordinovalo svoju pomoc v rámci mechanizmu EU pre civilnú ochranu. Poslali tam odborníkov, poslali tam konkrétne prostriedky. Samozrejme, okrem ľudských tragédií takéto katastrofy majú dôsledky aj na ekonomický e, rast a na rozvoj. E, krízový manažment to znamená e, pracovať v rámci celého tohto cyklu katastrof vrátane prevencie a pripravenosti. Toto robíme v spolupráci s našimi členskými štátmi, snažíme sa, snažíme sa im pomáhať znižovať tieto rizika a takisto aj medzinárodne to robíme v rámci toho v rámcu HIOGO Čaká nás Svetová konferencia Sendai v marci a to bude ďalšia príležitosť ehm, e, prioritizovať práve prevenciu takýchto katastrof. Názory parlamentu v tejto oblasti sú veľmi dôležité a pred konferenciom určite budem s vami o nich diskutovať. V konfliktných zónach je tá situácia naozaj e, krízová a kritická. Momentálne máme e, na svete až 4 e, krízy tzv. tretej úrovne, čo je tá najvyššia v rámci OSN. Máme tu Sýriu, Irak, Stredoafrickú republiku a Južný Sudan, ale ešte existujú mnohé ďalšie e, krízy, e, ktoré e, tiež sú výrazne problematické. Máme tu Palestínu, Kongo, Mali, Kolumbiu, Myanmar, Konskú demokratickú republiku a mnohé ďalšie. Pokiaľ hovoríme o Sýrii, tam naozaj možno hovoriť o jednom z najväčších humanitárnych nešťastí v dejinách Viac ako 10 miliónov ľudí e, už e, bolo týmto e, konfliktom nejakým spôsobom zasiahnutých. Takmer 6 alebo viac ako 6 miliónov ľudí, vrátane 3, 3 miliónov detí, bolo vyhnaných zo svojich domovov a máme viac ako 3 milióny utečencov. Musíme v tejto veci konať dnes, nie zajtra. Okrem toho máme tu hrozné dôsledky epidémie eboli v západnej Afrike. ebolu treba riešiť ako obrovské, mm, obrovskú prírodnú katastrofu. Je to de facto ako keby e, sme hovorili o tajfúne, ktorý akurát postupuje pomaly. Je to veľké riziko aj pre e, globálnu bezpečnosť, tak to povedala aj Bezpečnostná rada OSN. E, máme tu štatistiky, ale tie štatistiky hovoria o konkrétnych ľudských životoch, o ľuďoch, o komunitách, ktoré budú mať e, e, potrebu aj psychologickej alebo psychosociálnej pomoci potom, čo sa situácia zlepší. Toto sú veľmi akutné krízy, ktoré e, potrebujú aj okamžitú reakciu, ale zároveň dlhodobé plánovanie. Takáto bezprecedentná situácia e, dáva medzinárodný humanitárny systém pod obrovský tlak. Verím, že Svetový humanitárny summit roku 2016 e, prispeje k tomu, aby sa vylepšil alebo zlepšila kapacita a schopnosť medzinárodného systému pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú svetová ekonomická situácia bohužiaľ e, neprispieva k tomu, aby tieto výzvy riešila. Chcel by som sa poďakovať tomuto parlamentu, najmä tomuto výboru, za to, že e, dlhodobo a jednoznačne podporuje e, takéto základné operácie, ktoré zachraňujú ľudské životy. Je veľmi dôležité, aby sme e, nedospeli k situácii, kedy budú prerušené alebo nejako negatívne zasiahnutie aktivity v oblasti humanitárnej e, v oblasti humanitárnej pomoci. A práve preto potrebujeme e, spolahlivý finančný tok, aby sme naše záväzky mohli aj realizovať. Ešte pár slov, pokiaľ ide o moje, e, moju výzvu alebo víziu. E, samozrejme, výzvy, ktoré nás čakajú, sú veľké, ale takisto veľký aj môj entuziasmus, moje odhodlanie. Chcem naviazať na skvelú prácu, ktorú vykonala Kristalina Georgieva. V prvom rade budeme naďalej pracovať e, na našom e, základnom mandáte, alebo pracovať v rámci nášho základného e, mandátu poskytovania relevantnej pomoci našim obetiam. My nesmieme konať neskoro alebo málo. Ani raz sa to nesmie stať. Chceme prispievať k tým humanitným pracovníkom, aby tam mohli zostať, aby mohli realizovať svoje aktivity chcem sa sústrediť nielen na tie hlavné krízy na svete, ale aj tie, ktoré sa nedostávajú možno do správ tak veľmi, čo sú tie tzv. E, zabudnuté krízy. A potom chcel by som byť e, hovorcom tých e, ľudí, ktorí nemajú hlas častokrát alebo nemôžu sa toľko vyjadrovať. Budem spolupracovať s Federikou Mogherini, aby som mohol aj hlas týchto ľudí dať na relevantné fóra Nedávno, nedávno, nedávno som si prečítal správu Medzinárodného e, záchranného výboru International Rescue Committee, kde sa písalo o tom, akým spôsobom sa za, zaobchádza so sírskymi ženami a dievčatami, ako veľmi trpia v tom súčasnom konflikte. A práve ženy a dievčatá e, častokrát sú najviac zraniteľné v takýchto konfliktných situáciách a práve na ne sa chcem sústredovať v prvom rade. Tretí princíp, e, budem obhajovať špecifické charakteristiky a princípy humanitárnej pomoci. Na to máme e, skvelý základ v Európe a to je konsenzus, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc. Ďalší bod. Prevencia je lepšia ako e, spätné riešenia. Na tom trvám. A preto naďalej budem e, pracovať na tejto oblasti odolnosti, prevencie. Ak budeme tejto odolnosti, ak nebudeme prispievať prostredníctvom rozvojovej pomoci je to oveľa lepšie z hľadiska finančného, oveľa efektívnejšie, ako iba reagovať spätne na krízy, ktoré potom vzniknú. A preto budem e, úzko spolupracovať aj s komisárom, ktorý bude zodpovedný za rozvoj. Ďalší bod. E, kríza e, v oblasti eboli je veľmi dobrým príkladom toho, ako veľmi je potrebná koordinácia e, medzi jednotlivými krajinami a jednotlivými ministerstvami. Na tomto pracujeme na komisii, aby sme e, prepojili jednotlivé služby v rámci e, toho nového systému ERCC, Emergency Response Coordination Center, kde sú prepojené členské štáty, aj medzinárodní partnery, aj veľkí humanitárni donory. Ale treba povedať úprimne, že výsledky sa ešte nedostavili. Treba ešte urobiť oveľa viac. Po ďalšie, potrebujeme naďalej ochraňovať aj európskych občanov. Implementovanie novej legislatívy v oblasti e, civilnej ochrany by E, malo priniesť e, spolahlivejšiu, efektívnejšiu reakciu e, na katastrofy a takisto by to malo prispieť k tomu, aby sme lepšie predchádzali takýmto katastrofám v Európe. A potom posledný bod, pokiaľ ide o ten tzv. komplexný prístup, comprehensive approach, tam budem postupovať podobne ako moja predchodkynia. Sme, ako sa hovorí, in but out a preto budem e, spolupracovať aj e, s vysokým predstaviteľom a s ďalšími komisármi, aby sme e, riešili základné príčiny konfliktov, aby sme predchádzali konfliktom, aby sme zabezpečovali stabilizáciu a to, aby krajiny sa naspäť dostali na cestu trvalého rozvoja, udržateľného rozvoja. Zároveň budem trvať na tom, aby sa humanitárna pomoc neinstrumentalizovala a aby tie princípy humanity, E, nestrannosti, neutrálnosti a nezávislosti naďalej dodržiavali. To je podmienka preto, aby humanitárni pracovníci sa dostali k obetiam. Týmto obetiam to dlžíme, je to naša úloha. Milí kolegovia, za posledné dva týždne som sa toho o tejto oblasti naučil a dozvedel veľmi veľa. Eh, je to portfólio, ktoré má veľa urgentných bodov. Ja som človek, ktorý sa učí veľmi rýchlo a pokiaľ eh, mi budete dôverovať, budem eh, pracovať každý deň, každú noc na tom, aby som ešte prehlbil moje vedomosti v tejto oblasti. A častokrát sa budem sem na výbor vrácať, aby som s vami o mojej práci diskutoval. Ďakujem pekne.